Chers collègues, je vous... Chers collègues, je vous... Dámy a páni, poprosím vás, usadte sa. Notre séance conjointe naše spoločné zasadnutie dnešné výboru EKON a výboru pre rozpočet sa týmto otvára. Chcel by som sa iba uistiť, že program dnešného rokovania nemá z vašej strany žiadne pripomienky a môžeme ho takejto podobe prijať. Takisto ste boli obdržali zápisnicu z 8. februára, 13. marca, ako 20. marca a 23. apríla. Istotne ste to zaznamenali a bez vašich pripomienok sa týmto schválil. Takže dnes sme sa tu stretli na to, aby sme hlasovali o správe vykonávania Európskeho fondu pre strategické investície a budeme takisto hlasovať o nariadení, ktoré sa týka predlženia trvania FC, čiže FC2. Pokiaľ máme viac než 300 pozmeňujúcich návrhov a 8 stanovísk, takisto Máme viac než 400, 400 pozmeňujúcich návrhov o FC2 a 51 pozmeňujúcich návrhov o e, správe a stanoviska a, takisto ste dostali k dispozícii. A rada sa vyjadrila k FC2 ešte v decembri, 6. decembra minulého roku. Spoluspravodajcovia nám navrhuje, aby sme dnes schválili na konci hlasovania mandát na rokovanie, na to, aby sa mohol otvoriť trialóg o FC2. A keď tento mandát bude stanovený a prijatý, tak bude zajtra oznámený na verejnej schôdzi na plenárke v súlade s pravidlom 69c rokovacieho poriadku. Prvý trialóg sa s ním počíta 31. mája, to znamená streda. A ak nie sú žiadne pripomienky pred stredou 17. Ehm, mája ohľadne mandátu, ktorý ehm, bude ohlásený na plenárke, tak bude považovaný, že E, schválenie tohto mandátu bude schválené. Ak 40 našich kolegov vyjadrí želanie, aby sa o tomto mandáte na plenárke hlasovalo, budeme musieť sa tomu podriadiť. Výnimka bola schválená zo strany konferencie predsedov, ktorá sa konala o 11. mája. Budeme sa musieť vyjadriť teda k správe vykonávania Európskeho fondu pre strategické investície a možno spravodajca a spoluspravodajca majú pár slov úvodom, predtým než začneme k hlasovaniu. Pán Fernández, pán Bulman. Ja by som sa ctení kolegovia a kolegyne všetkým zúčastneným chcel poďakovať za veľké množstvo vstupných informácií, to znamená všetkým tým, ktorí predniesli pozmeňujúce návrhy, ktorí boli účastní na diskusii. Takisto sa chcem poďakovať sekretariátu, zamestnancom, zamestnankyňam. Opätovne ako v prípade FC1, to bola veľká práca, ale chcem vám povedať, že skutočne ma to potešilo a poviem to aj v mene Joseho Manuela Fernandesa, že my ako spoluspravodajcovia sme sa opäť mohli spolahnúť na dobrého ducha spolupráce, ako to, ako to ja nazývam, na dobrého ducha spolupráce tu v parlamente, ktorý bol vedený našou spoločnou snahou, že skutočne kvalifikované investície do Európskej únie s takýmto spôsobom budú do hospodárstva môcť realizovať, aby sme modernizovali, modernizovali a zlepšili prácu, zabezpečili prácu pre ľudí v budúcnosti, ktorá nás takto spoločne, spoločne posunie dopredu. Takže príjmite moju vďaku a dovolte nám, aby sme ešte pred hlasovaním o tom zákonodárnom, zákonodárnej časti, aby sme mohli ešte mať možnosť objasniť, tak ako sme sa na tom boli dohodli s ostatnými politickými skupinami. Ďakujem veľmi pekne v stručnosti a v portugalštine. Aj ja by som sa chcel poďakovať teňovým spravodajcom. Chcel by som sa poďakovať poradcom, poradkyniam, sekretariátu. Ja viem, že sa nám podarilo odviesť dobrú prácu, kde sme jednoducho všetci sa snažili prijať tie najlepšie vstupné informácie, aby sme sa dopracovali k takému výsledku, ktorý bude lepší ako to, čo sme mali na úvod. A to vlastne viedlo aj k veľkému množstvu predložených pozmeňujúcich návrhov a my sa tu spoločne snažíme vlastne tú vôľu jednotlivých poslancov takýmto spôsobom zosúľadiť. Chceme sa vám poďakovať za pozmeňujúce návrhy, ktoré sme, boli, ktoré sme dostali, prišli vo veľkom množstve. Ďakujem veľmi pekne, to je to, čo som chcel povedať. Myslím teda, že v mene kolegov takisto sa chce, môžeme poďakovať a vám zablahoželať. Takže teraz budeme hlasovať, ale najprv si teda vyskúšame elektronické zariadenia. Poprosím vás, zastrčte vašu kartičku do hlasovacieho zariadenia a budeme simulovať hlasovanie. Otváram kontrolné hlasovanie. No voting card for you. On ma carte de vote. Moja kartička sa mi prinesie, zatiaľ ju nemám, pán predseda. Končím hlasovanie. Chýbajú nám traja, traj, tri hlasy. Takže budeme hlasovať o správe o vykonávaní EFSI. Kompromis A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Kompromis A je schválen. Teraz prejdeme ku kompromisu B. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Kompromis B je schválený. Kompromis C. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? schválené. Kompromis D. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je schválený. Kompromis F. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené Kompromis G. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis H. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis I. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis I. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválený Kompromis K. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis L. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis M. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis N. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis O. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis P, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis Q, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis a U. kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis R, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválený. Kompromis S, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválený. Kompromis T, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválený. Kompromis AV, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválený. Kompromis U, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválený. Kompromis V, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis dvojité V, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis X, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis Y, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis Z, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis AA, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis AB, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis AC, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis AD, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. Kompromis AE, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené kompromis odsek 32, pardon, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis AN, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis AO, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis AP, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené Paragraf 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis AQ. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis AR. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis AS. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis AF. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené a G za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis A, G, A. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis A, H. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis A, I. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené Kompromis A je, je to je za, kto je proti, zdržali sa, schválenie. Kompromis AK, kto je za, proti, zdržali sa, schválenie. Kompromis AL, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválený. AT, to je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis AM, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz citácie. Unblock, citácia 1, 2 a 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh AM1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Text pôvodný vypadáva. Citácia 4, 5, 6, 7, 8, unblock, to je za, to je proti, zdržali sa, schválené. podmienujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Citácia 9, 10, 11, 12, unblock, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Podmienujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. A pokiaľ ide o stanoviska, prejdeme k odseku 22 z ITRE, kto je za. odsek 10. To je výlučná <laughs> kompetencia ITRE a nemusíme sa k tomu vyjadriť. Nech sa páči, nie je tu pripomienka, ale budeme sa musieť vyjadriť k odseku 22. Kto je za 22? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz odsek 2, INTE dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Teraz prejdeme k odseku 6, regi. Regi 6, to je za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz o celku textu menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. C'est approuvé par soixante trois voix plus une, je crois. Schválený. 75, 63 za, 10 proti. Gratulujem našim spravodajcom. A teraz dostane e, predsednícku taktovku Roberto. Ďakujem pekne, Žan. Predtým, než začneme hlasovať, o znení nariadenia. Pán spravodajca požiadala slovo, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Aj v mene môjho kolegu spoluspravodajcu pána Fernandeša by som sa chcel nasledovne vyjadriť. Aj tu sme v podstate pracovali svorne a je tu jedna pasáž, ktorej žiadame, aby steering board, riadiaca rada FC bola rozšírená o jednu osobu od troch členov komisie, jedna osoba z Európskej investičnej banky plus ďalšia osoba. Táto osoba, tak je to v texte podchytené, má byť vymenovaná Európskym parlamentom a my, ale teda nie len my dvaja, všetky politické skupiny ktoré na tom boli zúčastnené, pokiaľ ide o vyrokovanie tohto kompromisu, do zápisnice dávajú, že tu nemôže sa konať ani nebude konať o člena Európskeho parlamentu, ale že tu pôjde o osobu, ktorá nie je členom Európskeho parlamentu, ale zo strany Európskeho parlamentu bude vymenovaná, označená. Toto je iba na objasnenie, pretože tu boli otázky aj v posledných kolách rokovania, ak by ste to mohli dať do zápisnice, tak takéto signály politických skupín som dostal, že je to dostatočné objasnenie situácie. Ďakujem veľmi pekne za toto bližšie vysvetlenie. Považujeme to za užitočné, berieme to na vedomie, dáme to aj do príslušných záznamov a predtým budeme hlasovať. Predtým musím oznámiť, že pod pozmeňujúci návrh 295, 153, 154 sú stiahnuté, ale to zopakujem, keď sa dostaneme k príslušným bodom. A teraz pozmeňujúci návrh 52. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutí. 53. Za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutí. Kompromisný návrh C. Za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 253 za, proti, zdržali sa, schválený. 254 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ample 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ample 19 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Hlasujeme o 19. Ample. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný návrh dvojité V za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis I za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh L za, a Ide o jeden z pozmeňujúcich návrhov, e, ktorý bol stiahnutý. Už som vás o tom informoval. Kompromis L. Za, proti, zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh R. Za, proti, zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 321 a Ample 24. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý kompromisný návrh X. Za, proti, zdržali sa schválený kompromisný návrh e, G, zdržali sa schválený pozmenujúci návrh 343 za, proti, zdržali sa zamietnutí 346 a Ample 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté 357 za, proti, zdržali sa zamietnutí ITRE 33, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Kompromisný návrh M za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh I za, proti, zdržali sa, schválený. sa návrh 401 a 402 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 403 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh e, e, H schválený. Kompromisný návrh Q za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh e, za, proti, zdržali sa schválený. Kont 30 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 456 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 457 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 458 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Reči 39 za, proti, zdržali sa. EPP je za. Regi 39. to je potom. V mojom zozname to je inak, neviem prečo. Pred ITRE 45 mám e, e, e Regie 39, neviem, kde je chyba, v mojom zozname. malo by to byť ITRE 45. A kde je Regi 39? To vôbec nie. Je to e, obsiahnuté inde? Podľa je to e, e obsahnuté inde podľa všetkého, takže e, v SAD máme chybu. 39 je obsahnutý, takže ideme priamo na ITRE 45 za, proti zdržali sa schválený. Kont 31 za, proti zdržali sa schválený. 468 za, proti zdržali sa zamietnutý. Kompromis S za. To bolo uh, jasné. Chcete to skontrolovať? Pre, v poriadku. Kompromisný návrh S za, proti zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 471 a 472 za, proti zdržali sa zamietnuté. 475 za proti Ospravedlňujem sa, je tu nejaká chyba s, s, s hlasovacím e, zoznamom. E, môj je chybový. Kompromisný návrh D. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený? Citácie? 1. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený? Pozmeňujúci návrh. Áno, nič sme to nepreskočili. Kont 1 je schválený. Pozmeňujúci návrh 54. A, áno, to odpadáva. 57 za, proti zdržali sa zamietnutí, 58 za, proti zdržali sa zamietnutí 59 za, proti zdržali sa zamietnutí 60 za, proti zdržali sa zamietnutí 61 za, proti zdržali sa zamietnutí 62 za, proti zdržali sa zamietnutí kompromisný návrh AA za, proti zdržali sa schválený kompromisný návrh AB, za, proti zdržali sa schválený kompromis AC, za, proti zdržali sa schválený AD za, proti, zdržali sa schválení. AE za, proti, zdržali sa schválení. AF za, proti, zdržali sa schválení. AT za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh O za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh AG za, proti, zdržali sa schválený. E, kompromisný návrh AH za, proti, zdržali sa schválený a i za, proti, zdržali sa schválený. A J za, proti, zdržali sa schválený. Pozmení sa návrh 140 za, proti, zdržali sa schválený. 145 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis AK za, proti, zdržali sa prijatý. 154 je stiahnutý. Kompromis AL za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh K za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh AM za, proti, zdržali sa, schválený. AN za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis A za, proti, zdržali sa, prijatý. AO za, proti, zdržali sa schválený kompromisný návrh AP, za, proti, zdržali sa schválený kompromisný návrh AAQ, za, proti, zdržali sa schválený AR, za, proti, zdržali sa schválený 214 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh AC, AS za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh R, A, proti zdržali sa schválený, komp e, G za, proti zdržali sa schválený, kompromisný návrh Q za, U za, proti zdržali sa schválený, kompromisný návrh e, e, e, že schválený, kompromisný návrh v, B za, proti zdržali sa schválený, kompromisný návrh Y za, proti zdržali sa prijatý a teraz Ideme hlasovať o návrhu komisie v pozmenenom znení. E, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 65 za, 11 proti, 2 sa zdržali. A teraz e, budeme hlasovať o rozhodnutí e, e, začať medzi inštitucionálne rokovanie. Opätovne hlasujeme menovite. Nech sa páči. Konec hlasovania. 68, 9, 0 sa zdržalo. E, správa je schválená, takže blahoželáme pánom spravodajcom a celému týmu. Samozrejme, budeme veľmi rozhodne vystupovať počas trialógu, pretože dostali sme veľmi presvedčivý mandát.